Welcome everybody. I... Všetkých vás vítam. Som veľmi rada a poctená prítomnosťou štyroch expertov na túto tému. To je veľmi dôležité. Je to e, veľmi dôležitá a citlivá téma pre Európu aj pre parlament, ale takisto aj pre vzdelávanie, systém vzdelávania a kultúru v jednotlivých členských štátoch ide o e, predchádzanie radikalizácií e, u mladých a dovolte, aby som pokračovala po taliansky, ak dovolíte, ale vy môžete použiť tlmočenie. Toto, toto vypočutie. In English. Sí, sí, sí. Allora, mm, Prepačte, ale ešte kým začneme, chcem zač- informovať kolegov o tom, že pokiaľ ide o schválenie rozhodnutí, ktoré prijali koordinátori, ktorí sa stretli nedávno, takže tieto rozhodnutia boli rozoslané už dnes e-mailom. A pokiaľ nebudú námietky do konca tohto víkendu, E, to bude schválené, ak sa neobjavia námietky. A teraz verejné vypočutie na tému predchádzania radikalizácií v Európe a naši hostia určite vedia, ale chcem nám všetkým pripomenúť, že táto téma je e, témou, e, ktorá má veľký význam pre výbor pre kultúru, ale takisto aj vzhľadom na iniciatívnu správu výboru LIBE, e, ktorý práve vypracúva e, správu na túto tému. Hlasovanie e, o správe v LIBE nebude teraz, ale 19. októbra odložilo sa to a bude to súčasťou širšieho kontextu ktorý sa týka našej, nášho výboru a ďalších dôležitých výborov parlamentu a bude znamenať prehlbenie povedomia a vedomostí o tom, a aké sú zdroje, aké sú perspektívy, možnosti e, riešenia takejto dôležitej témy. Viete, e, čo sa stalo v Paríži a následne e, na to nastal akýsi zlom, povedzme, e, v verejnom, verejnej mienke, nielen vo Francúzsku, ale aj v Európe. A potom bol neformálny, bola neformálna rada ministrov, e, vznikla tam Parížská deklarácia s cieľom e, proklamovať práve e, tieto hodnoty e, slobody a tolerancie a to aj vo vzdelávaní. Takže ide tu o ten o, ten kontakt kultúra, nebezpečenstvo, nebezpečie extrémizmu a máme tu aj fenomén mladých bojovníkov a nejde len o to, čo sa stalo v Paríži, ale aj čo sa deje v ostatných krajinách, konkrétne, najmä v niektorých e, krajinách a preto táto téma je e, veľmi aktuálna, musí sa dostať na politickú agendu v Európe, nielen v Paríži. Nie sú bezpečnostné politiky, ale musí byť e, a ne, nemôžu byť e, bezpečnostné politiky, zahraničná politika, kultúrna politika bez toho, aby sa zohľadnili kultúrne aspekty. Aby skutočne nenastal e, konflikt e, civila, civilizácií, ale naopak, aby sa posilňovali spoločné európske hodnoty, ľudské práva, ktoré sú v základe našej únie Takže nám najmä pôjde, a nielen teda o radikalizáciu, najmä mladých ľudí, to, nás, to nám robí najväčšie starosti. Musíme byť všetci podstatne náročnejší voči sebe, aby sme všetko pochopili adekvátne a aby sme na to našli aj správne odpovede v našich politikách, tak aby sme pomohli všetkým zainteresovaným stranám eh, na tomto fronte, napríklad aj eh, učiteľom E, takže dnes spoločne s vami budeme uvažovať, ako môžeme riešiť kultúrne, hospodárske, sociálne, politické príčiny, e, ktoré vedú k radikalizácii a e, extrémnej, extrémnemu násiliu. My máme pred sebou veľké, veľkú výzvu, humanitárnu výzvu. Je to migrácia, pristahovalectvo a ide teda o to, ako uchopiť túto novú dimenziu integrácie nekonfliktným spôsobom, ako budovať mosty. Táto téma sa týka extrémizmu, radikalizácie aj na e, internetových stránkach. Vytvárajú sa napríklad v mojej krajine a e, podobne aj vo Francúzsku e, akési základy a existuje už aj príslušný dokument základy na na definovanie ľudských práv aj v prostredí internetu bez toho, e, to znamená tak aby sa niektoré prejavy obmedzili bez toho, aby sa obmedzili tieto základné ľudské slobody, aby to bolo zároveň transparentné a aby sme mohli takisto aj potláčať e, extrémizmus, e, ktorý e, súvisí často s touto formou radikalizácie. My chceme zdôrazniť aj ten prístup v nadväznosti na to, čo robí Libe, prístup, ktorý e, sa odvíja e, v kultúrnom e, kontexte, ide o to, aby sme skutočne žili v mierom spolužití. Takže teraz chcem predstaviť našich expertov. Je tu pána, pani Sara Kahn, Áno, ďakujem vám. Je e, riaditeľka a spoluzakladateľka Inspire, to je mimovládna organizácia z Londýna, ktorá e, práve e, bojuje proti extrémizmu o, o, namierenú, o, e, pro, namierenému e, proti, e, proti e, ženám. E, pracuje najmä so ženami a so školami. Potom pán Benny e, Christensen, je to nezávislý e, poradca, odborník na dejiny vzdelávania. Takže ten bude hovoriť o tom, ako e, vzdelávanie môže prispäť v boji proti radikalizmu. E, Euroklio tu zastupuje. Ako teda môže výučba histórie prispieť k prevencii radikalizácie. To bude určite e, ústredná téma našej diskusie. Po týchto dvoch prezentáciách bude pol hodina otázok a odpovedí a potom ďalšie dve správy. Pán Metle Thibault de Montbrial je to právnik a e, predseda spoluzakladateľ e, francúzského centra pre vnútornú bezpečnosť a ten bude hovoriť o prevencii kulturálnej a teritoriálnej separácie. A potom pán Berže, Guy Berže, riaditeľ eh, z oddelenia eh, slobody slova a rozvoja médií eh, UNESCO. Takže hm, sme vo veľmi dobrej spoločnosti, ako som už povedala, štvrtok eh, popoludní je pomerne ťažká doba, pretože eh, sú tu eh, kolegovia, ktorí už museli medzi tým odísť, ale politické skupiny sú tu zastúpené a určite pozornosť bude veľmi vysoká. A teraz dám slovo pani Kán, aby mohla predniesť svoju správu. Uh, thank you for that introduction. Ďakujem za ten úvod a želám vám všetkým dobré popoludne. Chcela by som sa poďakovať Výboru pre kultúru a vzdelávanie za príležitosť eh, podeliť sa s vami o moje myšlienky o radi- prevencii radikalizácie. Eh, som veľmi vďačná za návrhy z tohto výboru. Naozaj som veľmi rada, že som dostala návrhy aj od iných výborov. A prvý návrh hovorí o tom, že členské štáty by mali podporovať demokraciu, ľudské práva, rovnaké práva, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a že je to zodpovednosť Európskej únie rešpektovať e, práva jednotlivcov a pritom rešpektovať aj jazykovú a kultúrnu diverzitu. Chcela by som sa zamerať eh, dnes na bod 12 eh, tohto stanoviska, kde výbor zdôrazňuje eh, úlohu žien pri prevencii radikalizácie v rodinách. A v tomto stanovisku je maličká veta venovaná práve tejto záležitosti, ale chcem hovoriť, prečo záleží na ženách v tomto ohľade ale nielen v rodine. Chcela by som takisto demonstrovať, ako je dôležité dať ženám právomoci v spoločnosti, aby sme bojovali proti extrémizmu. Úloha žien, najmä v medzinárodnej komunite a národných vládach, je často prehliadaná a nie je dostatočne ocenená. E, takisto som hovoril o úlohe žien v školách, e, kde by mali učiť e, kritické myslenie, kde by mali otvárať rôzne témy a kde by mali hovoriť o základných hodnotách, ako som už spomínala. Vzdelávanie je mimoriadne dôležité a školy v tomto ohľade zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ale skôr ako sa tomu budem venovať veľmi stručne, by som chcela povedať niečo o mojej organizácii Inspire Azen. Britská vláda má štyri prúdy e, svojej stratégie boji proti terorizmu. Prevencia je to slovo, ktoré je mimoriadne dôležité. Moja organizácia sa zameriava na túto veľmi špecifickú oblasť, prevenciu radikalizácie. A práve toto by mohlo viesť ľudí k radikalizácii, teda keď budú počúvať radikalizačné prejavy my sa ako mimovládna organizácia zapájame priamo e, s občanmi a komunitami. Úloha a hlas moslimských organizácií je mimoriadne dôležitá, najmä pokiaľ ide o boj e, s extremistickými ideológiami alebo pri napadaní e, ultrapravicových strán, ktoré odmietajú eh, robiť rozdiel medzi islamizáciou a islamom. Časť našej práce eh, sa týka eh, podpory myšlienok proti ISISu a ideológie ISISu. Moslimské Ke organizácie občianskej spoločnosti sú mimoriadne dôležité v tomto ohľade. Vláda, policia a iné agentúry nebudú môcť viesť v tejto oblasti, kde islamské náboženské texty a intelektuálne tradícia sa e, používajú e, na boj proti extrémizmu. Preto je spolupráca a partnerstva veľmi dôležité. Ženy nám hovoria, že sa nerobí dosť veľa preto, aby deti získali e, dobré vzdelanie. Osnovy e, v náboženskej výuky nie sú dostatočné. Treba urobiť o mnoho viac e, v tejto oblasti. Inspire bola založená v roku 2008 ako organizácia na boj proti extrémizmu a pre práva žien. Odtedy pracujeme so školami, miestnymi komunitami, s islamskými komunitami a v roku 2011 sme zaviedli aktivitu, ktorá sa džihad proti násiliu. E, mali sme tu dva ciele. E, najprv ako moslimovia e, sme chceli si zobrať späť to slovo džihad, pretože džihad znamená bojovať za spravodlivú vec. Ale islamisti e, si nielen ukradli toto slovo, ale aj našu vieru. My chceme bojovať proti násiliu, násiliu proti ženám a dievčatám. Účastníci z viac ako 32 krajín podpísali naše úsilie a aj mnohé štáty písali vo svojich uh, um, médiách o tejto kampani. Boli sme veľmi aktívni aj v sociálnych médiách, ale aj ultrapravicoví extrémisti používajú internet a médiá. Napríklad napísala som list mladým dievčatám a písala som im, prečo um, sa nemajú pripojiť k ISISu a za 72 hodín si tento list prečítali 72 tisíc raz. Uh, ráz a v tom liste som presne písala, aké sú klamstva, ktoré používa ISIS. Tento list bol prijatý e, veľmi pozitívne a e, vysvetlovala som tam, aký je rozdiel medzi islamom a islamistickým extrémizmom. Nedávno sme reagovali na deklaráciu tzv. kalifátu ISISom. E, výva, islamisti e, z ISISu e, požadujú, aby sa všetci e, prihlásili do tohto kalifatu. Musíme si uvedomiť, akú hrozbu predstavuje ISIS pre naše rodiny, pre naše deti, pre naše komunity. Musíme ukázať, že odmietame Daesh. Musíme sa postaviť proti nemu. Musíme napadnúť ich politické a názorové stanoviska ministerka vnútra Spojeného kráľovstva Teresa May minulého roku uznala, že ženy by sa mali dostať e, do vedenia v tejto otázky. Sun e, v Spojenom kráľovstve e, sú noviny, ktoré podporili našu kameň, kampaň a použili tento obrázok na titulke. Je to moslimská žena, ktorá má na sebe hijab s zástavou, s britskou zástavou. Hovorí, že my nemáme problémy s našou totožnosťou, nemáme problémy s tým, že sme uh, moslimovia a zároveň uh, Briti. Extrémisti hovoria, že nemôžete byť moslimovia a Briti zároveň. A extrémisti hovoria to isté. The Sun teda uverejnili tento obrázok a písali proti extrémizmu, ale zároveň aj proti islamofóbii. Po masakri The Sun sa rozhodli napísať uh, svoj manifest proti nenávisti. Písali, že my všetci podporujeme demokraciu a toleranciu. Musíme bojovať proti tým, ktorí majú nenávisné e, prejavy a ktorí podporujú extremistické e, názory na internete moslimovia a nemoslimovia Británii to podporili, pretože všetci podporovali e, rovnaké hodnoty, ale The Sun sú pravicové e, noviny a používaním správneho jazyka poukázali na to, aké je dôležité na nikoho neukazovať prsty a nepredstavovať moslimov ako piatu kolóniu, ale ako ľudí, ktorí žijú v našej spoločnosti. Len keď budeme spolupracovať, tak porozíme extrémizmus. spojili sa nielen s moslimskou organizáciou, ale so žensko-moslimskou organizáciou. E, jednoducho vyslali posolstvo, že moslimovia sú súčasťou našej spoločnosti keď toľké noviny v Európe poukazovali na moslimov a islam ako na problém e, našej súčasnej komunity, je dôležité poučiť sa z toho, ako k tomu pristúpili noviny The Sun. Netreba iba napadať extrémizmus, treba vytvoriť kultúru, ktorá podporuje rešpekt pre e, ľudskú dôstojnosť, rovnosť a nediskrimináciu. Jedine, keď budeme spolupracovať a nebudeme rozdielovať komunity, sa nám podarí zabrániť radikalizácii. Súčasťou našej kampane e, bola aj návšteva 8 miest e, v Anglicku a vo Velse, kde sme navštevali priamo islamské, e, moslimské ženy. Chceli sme im pomôcť zistí, aké sú rané prejavy radikalizácie. To môžu zbadať u svojich detí a ostatných členov rodiny. E, učili sme ich, ako poskytovať pomoc, ako budovať e, vzťah založený na dôvere medzi komunitou a e, organizáciami pôsobiacimi v tejto komunite. Prečo vlastne robím túto prácu? Pretože vidím, ako ženy pomáhajú pri prevencii uh, radikalizácie. Videla som, že ženy sú ochotné napadnúť e, tých, ktorí majú nenavisné prejavy, alebo mužov v rodine, ktorí majú takéto prejavy. Videla som, ako e, muži nepracujú s komunitou, aby ochránil svoje rodiny, ale ženy áno. E, ženy často pracujú mimo formálnych štruktúr, aby ochránili svoje komunity. Sú E, cenným zdrojom pomoci, ale veľmi často ich ignorujeme. Ale predsa ako matky sú schopné identifikovať e, jedincov, ktorí by mohli byť radikalizovaní, pretože sú schopné spoznať rané príznaky. Ale treba ich naučiť, čo sú tieto rané príznaky. E, sú takisto schopné podporovať a vo svojich deťoch budovať silnú britskú moslimskú identitu od narodenia. Uh, ženy takisto e, môžu pomôcť lepšie chápať e, islám v Európe 21. storočia. Toto vzdelávanie, ak sa bude podporovať, e, pomôže vyhnúť sa extrémnemu vnímaniu islámu v budúcnosti za tých 20 rokov, čo pracujem s moslimskými komunitami, som zistila, že ak dáte ženám právomoci, tak e, sú schopné urobiť veľa, chcú chrániť svoje deti a preto je pravdepodobnejšie, že oni budú konať. V minulosti britské agentúry sa nezapájali priamo so ženami, ale e, skôr s tými, ktorí boli ktorí sa sami pasovali do úlohy tých, ktorí chránia islam alebo vystupujú v mene islamu ale keď chcú robiť niečo pre ženy, tak sa musia rozprávajú musia sa rozprávať priamo so ženami a nie e, so samozvanými vodcami moslimskej komunity. Treba si vypočuť hlasy žien, treba im dať právomoci tak, aby zabránili radikalizácii vo svojich domovoch. Ale ženy e, tiež skôr prehovoria, pretože vidia, ako sú ohrozené ich práva extrémistami. Uh, Eh, jedno z prvých vecí, čo urobia eh, náboženskí extrémisti, keď sa dostanú k moci, je, že obmedzia práva žien. Takže keď budeme brániť radikalizácii, tak budeme ochraňovať aj eh, ženy a ich práva. Krajiny, ktoré podporujú teroristov, sú tie, ktoré v ktorých sú ženy na okraji. A čo západné krajiny, kde často v komunitách uh, sú ženy a ich hlasy tiež na okraji pozornosti? V týchto krajinách e, sú ženy uh, veľmi chudobné, sú zraniteľnejšie a kľúčovým posolstvom tu je, že netreba iba podporiť komunitu, ale treba pôsobiť aj ako nárazník proti extrémizmu. Otázka extrémizmu sa často rieši len e, cez e, veľmi e, úzky objektív. Musíme uznať, akú dôležitú úlohu zohrávajú ženy pri boji proti extrémizmu. Ženy sú takisto veľmi dôležité pri riešení konfliktov a pri trvo udržateľnom budovaní mieru. Preto uznesenie 2035 Bezpečnostnej rady OSN sa venovalo práve tejto téme. Ale výskum nám príliš často ukázal, že medzinárodné komunity si necenia prácu, ktorú robia ženy na tej základnej úrovni, ale ako môžeme presne myslieť na ženy v Nigérii, keď po únose 300 dievčat vláda neurobila vôbec nič, ale boli to práve ženy, ktoré začali demonstrovať a žiadať, aby sa niečo urobilo. Boli tam e, ženy, e, kresťanky, moslimky, postavili sa proti Boko a Haromu. V Pakistane e, to boli tiež ženy, ktoré sa postavili proti extrémizmu. Ale koľko členských štátov vie o ženských skupinách, ktoré bojujú proti extrémizmu. Napriek e, tomu, že medzinárodné e, komunity sa snažia zapájať aj ženy. Ženy tvoria iba 4 e, účastníkov rozhovorov o miery. Extremisti vedia, že ženy zohrávajú nielen mierotvornú úlohu, ale sú aj často aktivistkami. V Inspire vo Veľkej Británii e, vidíme, ako nás extrémisti ohrozujú a zneužívajú. Ženy sa preto musia postaviť proti extrémizmu a členské štáty musia zainvestovať do občianských spoločností, pretože robia veľmi veľa e, pre boj proti radikalizácii. Mám už iba pár minút, preto sa chcem zamerať na úlohu škôl. Britská vláda e, nedávno zaviedla legislatívu, ktorá aby učitelia mali povinnosť e, sledovať, že sa deti nezačnú radikalizovať máme program vlády Channel a polovica tých ľudí, ktorí sa dostávajú do tohto programu, sú tí, ktorí e, si vyžadujú práve takúto starostlivosť, sú mladší ako 18 rokov, teda je to problém, ktorému čelia predovšetkým mladí ľudia. E, tento program sa používajú, používa e, pre podporu. Máme tu príklad Leily, 17-ročnej dievčiny, ktorá sa chcela stať inžinierkou, ale v priebehu krátkeho času sa prestala učiť, a prestala sa stretávať e, s priateľmi. E, učiteľia si všimli zmenu v jej správaní a e, dozvedeli sa, že Leila povedala, že západné vzdelanie nezabezpečí žiadne miesto v nebi. No, Škola si uvedomila, že musia hovoriť s rodičmi, ľudí, rodičia samotní nevedeli, čo robiť. Leila e, bola odkázaná práve na program Channel, kde e, e bol, dostala mentora e, teológa islámskeho miestneho, e, kde sa rozprávali e, o extrémnych interpretáciách islámu z internetu. Práve tu policia nebola prítomná, ale pomáhala pod, pod, pod podporu. Základné ľudské hodnoty a tolerancia voči e, extrémnym ideológiám. Školy v Spojenom kráľovstve teraz majú podporovať základné britské hodnoty, ktoré definovala vláda, e, ako vzájomný respekt, tolerancia, jednotlivé práva voči jednotlivými vierami. Školy to vidia rovnako ako určité zábezpeky, aby e, obránili e, deti pred rôznymi praktikami, domáce násilie, ženská obriezka, zápasy medzi gangami, obrana pred radikalizáciou, školy, e, školie svojich pracovníkov, aby sa rozvinuli jasné politiky a postupy, takisto silné politiky výpočtové. A to je dôležitý krok britskej vlády. Za posledné 4 mesiace 600 e, učiteľov e, bolo zaškolených, takisto informovanie žiakov a rodičov. Tu uznávajú e, učiteľia význam takýchto krokov. Bola tu samozrejme i opozícia, že ide o, o sú tu i javy ako špehovanie ľudí a tak ďalej islamofóbia. Všetky tieto návrhy sú e, e, vecne nesprávne. Ide o zabezpečovanie, nie špionáž. Nejde o, e, o uzatváranie diskusie, ale nabádanie k diskusiám. Takže pre určitých žiakov škola je jediným miestom, kde môžu, ak sú tu extrémne myšlienky, spochybňovať tieto názory. Napríklad bol tu mladý chlapec, ktorého názory boli ovplyvnené extrémne pravicovými názormi otca. Ďalšia dievča zase názory, ktoré podporoval jej otec extrémistické, e, islamistické názory. Takže e, tá dehumanizácia názorov detí môže práve škola e, potierať. Záverom, myslím si, že je veľmi potrvá ujasniť celkom toto e, školenie e, personálu, pochopiť rozdiely medzi extrémnymi názorami a skutočným výkonom moslimskej viery, deti, ktoré sa e, modlia, ktoré nosia šatky, rúšky, nemusia znamenať hneď extremizáciu. Len to odcudzuje islami, islamských veriacich ďalej. Školy tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu ak máme chrániť žiakov e, od radikalizácie, vytvárať pevnú bázu v školách a poskytovať nástroj na analyzovanie a posudzovanie toho, čo čítajú. Tu no myslím, uzaviem svoje poznámky. Ďakujem za možnosť hovoriť. Máme skos, vaše poznámky boli veľmi zaujímavé. To, čo hovoríte, vaše skúsenosti z terénu a vaše teoretické i skutočné poznatky e, praktické. Zaujímavé tiež strategická úloha zien, Žien mimo vládov e, školy sú určite otvorené e, rodinám. Tento inkluzív, inkluzívny prístup a takisto zodpovednosť médií určite dokážem si predstaviť, že to E, čo hovoríte, že e, škola je jediným miestom, kde, kde môžu e, získať správne poznanie o extrémnych poznatkom, ktoré boli vystavené. Našim druhým rečníkom je, nie, prepačte, nie je to pán Demont Brial, ešte je to pán Benny Christiansen, Máte slo- slovo a potom možno prejsť k otázkam a odpovediam. Vážená pani predsedajúca, e, dámy a páni, ďakujem za túto možnosť odprezentovať, e, ako vzdelávanie e, histórie dejín môže bojovať proti radikalizácii. Pozrime sa na tento citát vystavovaním sa iným a retorikám, iným dejinám, ktoré by možno boli v rozpore s vašimi, vašou verziou, získavate nové informácie, nové vhľady, ktoré ovplyvnia vaše e, pohľady a toto je nový prístup, ktorý môže podporovať toleranciu. Takže toto je názov mojej prezentácie, ako môže e, výuka dejepisu prispievať k prevencii e, pred radikalizáciou. Dnes som tu ako zastup, e, zastupca Euroclio, ide o Európske združenie učiteľov dejepisu. Máme 48 nezávislých e, členských organizácií, e, učiteľov e, dejín a občianskej náuky, 22 ďalej pričlenených asociovaných členov zo 47 krajín. Deklarácia z Paríža zo 17. marca 2015 tu sa ministri dohodli na e, deklarácii, ktorá e, vyžaduje akcie, aby sa posilnila úloha vzdelávania pri podpore občianstva a spoločných hodnot slobody, tolerancie a nediskriminácie, posilňujúc sociálnu koheziu a pomáhajúc mladým ľuďom, aby boli zodpovední, e, otvorení a aktívnymi členmi našej e, aktívnej a eh, diverzifikovanej spoločnosti. Počas eh, konferencie v Helsingoru 157 vzdelávajúcich v oblasti dejepisu zo 40 krajín eh, pracovali po celé popoludne na spoločnom vyhlásení s názvom Helsingerská deklarácia. Hlavným posolstvom bolo, že Parížská deklarácia vyzýva krokom, a to je dôležité, a hovorí to o tom, ako môže de- vzdelávanie dejepisu zohrávať rozhodujúcu úlohu. Tým sa vraciame k tomu, čo je vlastne, e, o čom je Euroclio. Misia Euroclia je podporiť rozvoj zodpovednej a inovatívnej verzie vzdelávania dejepisu občianskej náuky tiež podporovať kritické myslenie, vzájomný rešpekt, mier, stabilitu a demokraciu. Zodpovedné vzdelávanie v eh, dejpisu znamená, že ak pomôžeme študentom pochopiť, že história je interpretáciou, zisťovaním dôkazov z historických zdrojov, eh, porovnávanie s cieľom vytvoriť eh, vzájomne preverované argumenty, ktoré odpovedajú na otázky. Tiež potom e, dejiny sú zložité, každá odpoveď vedie k novej otázke a sú tu mnohé vrstvy a prepojenia. Naprieč touto zložitosťou je vždycky e, e, nástrojom selektívnym práve výklad založený na hodnotách. A to teda nás vedie zodpovednému vzdelávaniu, kde sa trénuje tá e, multiperspektivita. Abo však, ak to chceme e, robiť, ak chceme rozvinúť e, výuku dejín na školách v súvislí s verejnou históriou, historickou kultúrou, akademickou históriou a výskumom, hodnotami, prístupomi, potrebujeme tiež školiť žiakov a vyvíjať to, čo my nazývame uh, historické povedomie. No, vychádzajúc teda z pozorovaní a politík o účasťoch uh, eh, Helsingerskej konferencie, e, stanovili sa nasledovné ciele pre Parížskú deklaráciu s cieľom prepojiť to so vzdelávaním dejín, aby sa reagovalo e, na parížské výzvy konať. Potrebujeme nové zdroje a rozvojové nástroje. Adaptácia e, verejných osnov. Vytvoriť a podporiť e, siete dialógu a spolupráce. Ale ak to chceme urobiť, potrebujeme aby všetci e, e, študenti e, sa zaoberali identitami v digitálnom období vytváranie názorov a takisto pedagogiku spolupráce a kvality a tiež výuku dejepisu, ktorá odzrkadľuje diverzitu. Posolstva Helsingerskej deklarácie boli založené na pozorovaní terajšieho stavu vzdelávania dejín v Európe. V množstve krajín nájdete osnovy, ktoré e, v svojich e, úvodných cieľoch obsahujú koncepty, akým je kritické myslenie, vytváranie občianského povedomia, demokracia, tolerancia, diverzita. Ale ak sa pozrieme na posledné strany týchto osnov, často záverečné skúšky, ktoré sú centrálne e, stanovené, zamerajú sa na reprodukciu e, faktov e, z učebníc, kde ide o vojny, politiky a ľudí. Je tu teda nesúlad medzi cieľmi a skúšobnými postupmi pri skúškach. Jeden z dôvodov, prečo E, som tu dnes za ako dánsky pedagóg, je to v tom, že e, my, e, ako vyzerá dánsky, dánske osnovy. Na úvode u nás nájdete také koncepty, aké sú všade v Európe, kritické zmýšľanie, vytváranie občianského povedomia, demokracia, tolerancia a diverzita ale keď sa vrátime, ale keď sa dostaneme k záverečným skúškam, vyzerajú takto. Sú lokálne stanovované sú založené na osnovách, ktoré spoločne stanovuje trieda a učiteľ sú ústne a zameriavajú sa e, na tie horné, hore uvedené ciele. E, študenti majú prezentovať, argumentovať, diskutovať. Našiel som témy, ktoré sú spoločné v, na úrovni dánskeho gymnázia v dialogu medzi minulosťou a prítomnosťou. To je dobrý e, úvod vždy. Kultu, k, stretnutie ku, k, naprieč kultúrami, identity, migrácia, demokracie, Blízky východ. To sú témy, ktoré sa učia na dánskych gymnáziách. Takže, čo tu vidíme, je minimálne pokus dánskeho ministerstva spojiť tie ciele a potom tie skúšobné zadania. Takisto tu môžeme vyjadriť základnú myšlienku dánskych silab týmto spôsobom, že naše skúšky majú odzrkadliť každodenný život v triede a každodenný život v triede musí odzrkadľovať život v spoločnosti. To je e, citát nášho ministra školstva e, Bertela Hardera, z roku 2009. Teraz je ministrom kultúry mimochodom. Ak teraz spojíme citát Parížskej deklarácie a potom citáty dánskych e, žiakov a pozrieme sa na ne, keďže sú vedľa seba, A ak si uvedomíme ten príklad dánskej každodennej praxe, tak sme dospeli my v Evokliu k nasledovnému záveru. Vzdelávanie dejín môže prispieť výrazne pred vchádzaniu radikalizácií. Na základe tejto prezentácie Euroklio vytvorilo pre využitie výboru Kult následovné odporúčania. Európskej komisii by ste mali navrhnúť, aby zjednodušili e, Erasmus Plus a, mobility, a pravidlá mobility, aby sa e, zabránilo, že vzdelávajúci e, e, ktoré doteraz e, bránia vzdelávajúcim, aby boli iniciatívni pri vývoji e, osobnosti, podporovať využitie Erasmu, K3 a Horizon 2020 a nástroje a mechanizmy, ktoré spájajú prax a politiku spoločne. Ďalej podporovať historický dialog o migrácii a diverzite v členských krajinách prostredníctvom Domu európskej histórie. Ďalej e, zaoberať sa platformou dlho, celoživotného vzdelávania k úlohe vzdelávania prostredníctvom e, bezpečnostnej agenty. Spolupracovať ďalej s Radou Európy a OSN na existujúcich rámcoch, ako je vzdelávanie pre demokratické občianstvo, vzdelávanie ľudských práv a vzdelávanie pre globálne občianstvo. Treba si uvedomiť, že e, vzdelávanie je dlhodobý proces a e, neprináša rýchle výsledky. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Bolo to veľmi jasné a veľmi zaujímavé. Ehm, a najmä ten záverečný návrh, myslím, keď si ho ehm, uvedomíme, tak je veľmi dôležitý pre našu prácu. Takže teraz otázky a odpovede. Prvý je pán Tver, prosím. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem za to, že ste zvolili túto tému na dnešné verejné vypočutie. Je to veľmi aktuálna téma a som veľmi rád, že naša, náš výbor pozval takýchto vynikajúcich expertov na dnešné vypočutie. Chcem podporiť pani Sáru Khan, e, riaditeľku Inspire, ktorá založila svoju prezentáciu na svojej vlastnej skúsenosti a ukázala, ako ľudia bojujú za demokratický dialog, ako sa snažia za o demokratický dialog a o to, aby žili v spoloč- spoločnosti, ktorá taký dialog umožňuje. Samozrejme, my musíme zabezpečiť aj globálny prístup. Občianská spoločnosť sa musí zapojiť, církve sa musia, musia zapojiť, aj iné mimovládne organizácie sa musia zapojiť do tejto činnosti. Pani Khan hovorila o úlohe žien a to treba podčiarknúť rovnako ako to predtým. Rola žien je niečo, na čo sa často zabúda, najmä v isláme, ale ženy môžu do značnej miery prispieť k výchove detí. Ale samozrejme, keď vidíme tieto slova rola žien vo vzdelávaní, tak si môžeme položiť otázku, aká je tam rola mužov mužov vo vzdelávaní. My e, v mojej krajine napríklad e, čelíme inému fenoménu. E, vzdelávací systém je totiž feminizovaný, je v ňom priveľa žien a treba teda hovoriť aj o tom, ako zahrnúť mužov do vzdelávacieho procesu, do procesu vzdelávania detí ako takého. Zároveň som rád, že tu máme experta z Euroclio, Euroclio zohráva veľmi dôležitú rolu e, v posledných desaťročiach a to pri denacionalizácii školských osnov. Keď v 90. rokoch pribudli do únie nové e, členské krajiny, tak e, si začali, a keď vôbec vznikali nové krajiny, tak si e, písali osnovy, ktoré neodzodpovedali realite. My sme spolupracovali s Eurokliom aj s Európskym parlamentom a spoločne sme sa snažili o hľadanie riešení a vytváranie takej atmosféry, v ktorej môžeme viesť normálny dialog v dnešnej spoločnosti. Samozrejme, teraz všetci hovoríme o utečeneckej kríze, nechceme, aby sa rozvíjali e, paralelne rôzne typy spoločnosti, ale samozrejme máme aj nástroje, ktoré môžeme použiť e, na riešenie situácie, ale sme na samotnom začiatku tohto procesu. Ďakujem. Ja e, viem, že E, čas beží a musím ísť ešte na výbor Regi. E, takže najskôr pani Kána, pán Monfrio, ale k pánu Kristensovi, Kristensenovi. Vy ste hovorili o posilnení domu európskej histórie na posilnenie dialogu, medzikultúrneho dialogu a diverzity. To je taký prístup z hora dole. To nie je návrh, ktorý asi bude mať e, všeobecnú podporu v Európskom parlamente. Ako takýto orgán e, môže e, čeliť alebo môže si získať náklonosť 500 miliónov ľudí? Áno, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Ďakujem obom rečníkom. Pre mňa tu išlo najmä o rolu žien. Pre mňa toto bolo veľmi dôležité. Je to skutočne kľúčové. Pretože celý ten problém súvisí najmä s rolou žien a s rolou, ktorú ženy by skutočne mali zohrávať. Ale vy ste, pani Khan povedala vo svojej prezentácii jednu veľmi dôležitú vec. E, alebo stanovili ste určitú hranicu, ktorá sa veľmi e, ťažko e, v praxi uplatňuje extrémizmus na jednej strane a kultúrne rozdiely na druhej strane. Tu by sme mali postupovať veľmi opatrne. Definovať, pri definovaní toho, čo je už radikálny postoj, ktorý nie je priateľný, kedy máme právo zasiahnuť kedy máme právo na ingerenciu. Niekedy je to skutočne veľmi ťažké zasiahnuť. Napríklad v prípade, že máte príliš konzervatívneho otca. Ja sám som mal veľmi konzervatívneho otca a ja by som asi nebol rád, keby škola zasahovala takto do môjho života. Ja napríklad e, si spomínam, keď som bol na návšteve nemeckej, ako, ako hostujúci profesor na nemeckej univerzite a e, pochopil som, že e, niektorým nemeckým kolegom nevyhovovalo to, aké mám postoje, povedzme, konzervatívne v oblasti náboženstva a podobne, ktoré som sa snažil sprostredkovať svojim študentom. A ten istý problém vyvstáva aj v tej druhej prezentácii, pán um, Christensen. Vy hovoríte o tom, ako by sme mali učiť históriu. Ale učenie histórie má aj iné funkcie, napríklad zachovávať národnú identitu, e, odovzdávať e, ďalším generáciám vedomosti o vlastnej talianskej, polskej, danskej a inej histórii. E, naučiť sa hodnoty, ktoré vyvierajú z minulosti a podobne. Takéto učenie histórie nie je len liekom na extrémizmus a radikalizmus. E, pretože pre mňa e, extrémizmus a radikalizmus definuje hlavne násilie. Alebo určité sklony k tomu. Ale nejde len o to. Umenie učiť históriu je veľmi e, dôležité aj preto, aby sa potvrdili určité historické hodnoty, e, patriotické hodnoty, hodnoty patriotizmu, vlastenectva pre vás ako e, dánskeho učiteľa to nie je dôležité. Samozrejme, treba byť aj kritický, ale zároveň treba byť aj pozitívne naladený voči vlastným hodnotám. Lebo keď sa vrátim k pani Khan, tu v tom práve je ten rozdiel medzi niekým, kto akceptuje um, vonkajšie prejavy náboženstva, ako je oblečenie a podobne. A e, medzi tým, ako napríklad niekto sa správa zase extrémisticky alebo radikálne. Takže musíme si dávať veľký pozor aj v histórii, aby sme jednoducho tú deliacu čiaru nepoložili na nesprávne miesto. Ďakujem vám. Pán Trupel, kolegyňa Trupel, áno, ďakujem. Ja chcem zdôrazniť, e, čo povedala pani Khan, že islamisti pripravujú ženy o ich práva, takže treba bojovať proti radikalizácii a to je dôležitý koncept. Máme veľa programov, kde sa na tom dá pracovať. Okrem toho je pre mňa dôležité, čo povedala pani Sarakan, že musli, moslimovia sú neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých spoločností, v ktorých žijú. Nemožno na nich po, pozerať ako na outsiderov. Lebo problémom mladých ľudí práve býva to, že sa necítia byť neoddeliteľnou súčasťou tých príslušných spoločností. Na tom treba pracovať. A pán Kraft Modemsky, k vašim názorom, Existuje rozdiel medzi základnou hodnotou e, slobody vyznania alebo e, slobody nevyznávať žiadne náboženstvo a e, možnosťou prikloniť sa k extrémizmu. Podľa mňa tam i, nejde len o násilie, ale aj nenávistné prejavy a vôbec potlačovanie ľudskej dôstojnosti. Takže e, treba rozlišovať e, a náboženské slobody ktoré sú zabezpečené a medzi tým, e, čo už je extrémizmom a čo tie e, ľudské práva potlačuje. Ďakujem za tieto e, reakcie. Takže k pani Kán chcem povedať, samozrejme, ženy sú dôležité a mimovládne organizácie a ďalšie organizácie. A v podstate aj e, vďaka rôznym združeniam, asociáciám e, sa vedie medzikultúrny dialog. E, samozrejme je dôležité žiť v prostredí, ktoré ako také už má určitú úctu voči náboženskému vyznaniu. A ešte k tej otázke histórie, výučby histórie. Je to podľa mňa veľmi dôležitá téma. Treba lepšie pochopiť a sledovať aj e, diverzitu a to, ako mm, vlastne história je schopná absorbovať a spracovať um, diverzitu. Um, napríklad, e, pokiaľ ide o konflikty, ktoré sa nejakým spôsobom prejavujú až do dneška, Pani Kán. Bola tu jedna otázka priamo na mňa. Chcem zdôrazniť jednu vec. Je rozdiel medzi kultúrou, ktorá rešpektuje e, jazykovú, kultúrnu a náboženskú diverzitu, právo ľudí e, praktikovať svoje náboženstvo. Ale toto je skutočne to, čo nás e, chráni pred diktátormi, tyranmi a tyranskou vládou. Toto je to, čo vlastne stojí v základoch demokracie. Rešpekt pre kultúrne rozdiely. To, že ľudia z minorít, z menšín majú možnosť praktikovať svoje náboženstvo, inak sa stravovať, inak sa obliekať. Toto je skôr pozitívne než negatívne. Extrémizmus a celá tá rozpráva o tom, ako ho definujeme. Ehm, nuž, myslím, že v každom štáte je tá definícia iná. Ehm, veľmi dlho trvalo medzinárodnej e, komunite, a, a, aby, aby si bola schopná jasne definovať ehm, terorizmus a extrémizmus sa definuje ešte ťažšie. Britská vláda E, definovala extrémizmu ako aktov, aktívnu opozíciu voči základným hodnotám a právam, ale aj v Spojenom kráľovstve sa veľa o tomto diske, diskutuje o definícii extrémizmu a je tam veľa rôznych názorov. Podľa mňa extrémizmus e, e, prejavmi extrémizmu je nenávistný jazyk, diskriminácia, snaha popierať ľudské práva iných ľudí. To je pre mňa extrémne. A Takisto rodová nerovnosť je pre mňa ako feministu prejavom takéhoto postoja. Podľa noriem 21. E, storočia, kde sú na prvom mieste ľudské práva, aj toto treba zohľadniť. Určite my na to prihliadame, keď e, neuznávate e, práva žien. Nuž, otázka je, aj, je aj toto um, extrémizmus, alebo ešte nie. Ja sama na to nemám jednoznačnú odpoveď. Sú ideológie, ktoré um, podporujú nenávisť. Um, vidím um, krajne pravicové skupiny, islamistické skupiny, ktoré to praktikujú. Keď dehumanizujete vlastne ostatných, dehumanizácia E, potom e, nadobúda ďalšiu formu a to je násilie. Samozrejme, e, rešpekt ku kultúrnej diverzite je podľa mňa zároveň úctou k základným hodnotám, k ľudským slobodám. Takže my pracujeme s židovskými skupinami, moslimskými skupinami, ale takisto s rôznymi sekulárnymi, humanistickými skupinami. Spolupráca s, s židovskou komunitou je napríklad nesmierne dôležitá. Máme tu konflikt medzi Izraelom a Palestínou, kedy každú chvíľu e, tam vzplanie e, násilie. E, je tu fenomén antisemitizmu v Spojenom kráľovstve, to je nepriateľné a je veľmi dôležité, že aby, aby, aby v prípade teroristických útokov a potom útokov proti moslimom, ako bolo v roku 2012 eh, po eh, udalostiach Británii, tak aby, aby skutočne tí naši ostatní kolegovia povstali spoločne s nami a, a, a hájili tie základné ľudské hodnoty a treba pritom spolupracovať aj s ostatnými organizáciami, aj sekulárnej povahy. Lebo Ehm, všetci sa vieme zhodnúť na týchto základných ľudských hodnotách. Takže e, v tomto zmysle treba spolupracovať s rôznymi skupinami v občianskej spoločnosti. Odpovedala som tým na to, e, na vašu otázku? Áno, prosím, pán Kristensen. E, Ďakujem. Možno by som na začiatok podčiarkol Eh, jeden až dva prvky, ktoré sa týkajú výučby histórie a dôležitosti eh, tejto výučby a tohto vzdelávania pre spoločnosť. A myslím, že tým prezentujem aj názory svojho združenia. Našim hlavný, našou hlavnou zodpovednosťou je reagovať na súčasné skúsenosti, aktuálne skúsenosti našich žiakov a vyvíjať, e, e, budovať v študentoch historické povedomie a zároveň e, vytvárať príslušné nástroje. A myslím, že to nájdeme aj v tých úvodných odsekoch, to znamená tolerance, zodpovednosť, aktívne zapojenie. Takže Nede o to, aby sa e, od toho odvíjali konkrétne politické programy. My e, nechceme tu sprostredkovať žiadnu jednu jedinú politickú pravdu. My nehodnotíme e, žiakov podľa ich miery tolerancie, ako sa prejavuje v triede. Nám ide o to, aby boli naši študenti a žiaci čo najlepšie pripravení na vstup do života dospelých. A my vieme, že v tejto oblasti napríklad e, vzdelávanie v histórii nemôže vyriešiť všetko a nemôže veľa poskytnúť, ale chceme, aby keď od nás odídu, mali schopnosť kritického uvažovania, keď e, sa budú pozerať na konkrétne veci z rôznych perspektív a hľadísk a aby boli aj schopní neustáleho dialogu medzi e, súčasnosťou a minulosťou. Tým sa dostávam aj k otázkam e, smerovaným na dom európskej, európskej histórie. To, to vôbec nie je prístup z hora dole. Absolútne nie. My by sme chceli jednoducho, aby existovalo, existoval určitý orgán na úrovni Európskej únie, ktorý by bol schopný e, poskytovať kurzy, kde sa ľudia dozvedia e, o osvedčených postupoch e, vo vzdelávaní v oblasti histórie. Nie, že by to bolo jediné najlepšie riešenie, ale jednoducho vzniká tým možnosť ukázať, ako sa to robí v jednotlivých krajinách. Dnes sa snažíme o prevenciu radikalizácie a práve preto za, e, zameriavame aj na tie výzvy, na e, určité opatrenia. A pochopiteľne pri výučbe histórie treba vždy vychádzať z tej národnej histórie. Tam je ten solidný základ, pevný základ. E, musíme jednoducho veriť, že žijeme v dobrej krajine a vzdelávanie v histórii ten pocit musí podporiť, ale občas vidíme, že sa možno trocha príliš v tomto smere snažíme a zabudáme pritom na naše menšiny e, do toho, čo nazývame tým národným príbehom. A práve preto naša asociácia na toto kladie veľký dôraz a zameriavame sa na to aj v našich medzinárodných vzdelávacích programoch. Takže áno, rovnováha, tá je potrebná. Ďakujem vám. Áno, dejiny dejín. Len pol minútky máte, bohužiaľ. Mám iba dve stručné pripomienky, ak dovolíte. Úloha dejín je nielen taká, že má hľadať historickú pravdu, ale má ukazovať mladým ľuďom, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Čo je správne, alebo čo bolo správne a čo nebolo správne. je veľmi dôležité dať mladým ľuďom najavo, čo je správne, čo je morálne a čo by malo byť zadefinované ako nesprávne. Slečna Khan. Naša civilizácia sa nezameriavala na rovnosť mužov a žien, ale ak ste na strane ľudských práv, tak tam nie je nejaká dilema. Existuje rovnosť medzi rodmi. A musíme bojovať za rodovú rovnosť. A to sme už dosiahli v dejinách. A skutočne verím tomu, že iné civilizácie, iné náboženstvo budú sledovať náš príklad. Dobre, ďakujem. Máte pripomienku alebo otázku? Pripomienku? Takže viac pripomienka než otázka? Dobre. Dobre. Allora, ora diamo la parola a... Dobre, teraz dáme slovo e, pánovi de Montbrial 15 minút a e, potom ďalšiemu rečníkovi, pánu Bežerovi. Ďakujem. Dámy a páni, Ako hovoriť o teritoriálnej a kultúrnej e, medzere? Viem, že kultúrne e, spojivá sú veľmi silné. Situácia je oveľa horšie e, než vo Francúzsko v iných krajinách, než by ste chceli veriť. Po všeobecnosti Európa a Francúzsko osobitne sú uh, už po dva roky z očí v oči veľmi nez, nezvyčajnej situácii časť našej vlastnej mládeže e, sa stala vlastne infantériou vojny, e, ktorá sa vedie v mene radikálneho sunnického islámu. E, rozsah a závažnosť tej komunitaristickej fraktúry vo Francúzsku ukazuje, aké veľké výzvy máme a tieto výzvy nepre, nepre kročíme popieraním kons- dopa- e, e, kons- katastrofických e, kon- konsekvencií. Na úvod by som vysvetlil, do akej miery náš vzdelávací systém je pod tlakom, pokiaľ ide o komunitarizmus, a potom rýchle úvahy o možných cestách a lieč- liečenia. Nárast komunitarizmu na školách e, možno vnímať množstvom e, problémov z posledných mesiacov. Napríklad atentát e, z, maja, e, z januára 2015 snahe zminimizovať fenomén. Minister hovoril o približne 200 udalostí v skutočnosti je viac ako 200 incidentov v jednotlivých departmentoch, asi v stovke departmentov. A v podrobnosti tieto e, incidenty sa týkajú e, e, prejavov, ktoré obhajujú konanie. Sú tu mladí, ktorí odsudzujú závažnosť týchto aktov, ale relativizujú túto závažnosť, pripomínajúc, že novinári provokovali islám a proroka. Vo všetkých francúzských e, departmentov, dokonca ani v tých e, najvideckejších, boli minos, e, min, men, demonstrácie počas minuty ticha. Vráda rozhodla, že bude minúta ticha vo všetkých školách. Boli tu početné incidenty, počas ktorých žiaci začali spievať alžírskú hymnu, a vykrikovať Allah Akbar počas tej minúty ticha. Mohol by som o tom hovoriť celé hodiny, ale dám vám ešte jeden symptomatický ďalší príklad. 24. septembra bol, e, bol sviatok e, Laid el Kebir a vo viacerých školách e, bola veľká absencia žiakov a čiastočne aj učiteľov v Ním, v malom meste na juhu Francúzska, e, mi rozprával jeden z učiteľ, na gym, že na gymnáziu, že e, z 500 tisíc e, bolo prítomných len 70 prítomných a len 40 profesorov zo 70 prišli do školy. Tieto incidenty sú odzrkadlením incidentov, ktoré vidíme v celej francúzskej spoločnosti, večer, keď sú e, zápasy e, krajín Magrebu, ktoré sú v televízii, alebo keď sú e, e, svadby, ktoré vytvárajú tiež napätia pro, problémy. Sú to veľké výzvy e, miestným samozprávam. A typické prípady ako národ, národný deň, národný sviatok. Tradícia už po niekoľko rokov 14. júla, asi to viete, je to Národný sviatok Francúzska. A tu je tradícia nás, e, násilných e, krokov, zapalujú sa auta a obchody a tak. A v roku 2015 trvali v niektor- na niektorých miestach e, niekoľko dní 17 stanovisk policie bolo pod útokom. Alžírskými vlajkami sa nahradili francúzske vlajky a tieto E, tieto e, udalosti e, výrazne znepokojujú francúzske informatičné služby. A tá výzva nie je len prejavom provokácie. Nachádzame tu tiež profesorov, a menovite profesorov dej, dejepisu a zemepisu, ktorí jednotlivé fakty nemôžu vzdelávať, keď pripomínajú určité obdobia alebo teritória, vytvárajú e, e, napätia v triedách, ktoré znemožňujú výuku. To isté platí pre určité vzdelávanie e, prírodných vied a biológie. Vážený prítomný, tieto tie otázky komunitarizmu sú nevypočítateľné, pretože je práve terénom náboru pre radikálnych islamistov toto všetko je znepokojujúce. Oficiálne čísla, včerajšie čísla sú napríklad najnovšie, hovoria 1980 občanov z Francúzska priamo participujúcich na džiháde. Potom je tu šedá zóna. Poprvýkrát náš premiér hovoril o šedej zóne e, pri prejave v parlamente po atentátoch v januári. Asi 3000 osôb a je jasné, že informačné služby si myslia, že tieto evaluácie, e, ktoré e, sú v číslach, o číslach, ktoré ale neustále narastajú, týchto 5 e, či 6 tisíc občanov, ktorí dokážu konať okamžite vo Francúzsku. A potom je tu druhý kruh, kruh Eh, sympatizantov, ktorí sú na sociálnych sieťach, ktorí provokujú na uliciach eh, voči policajným zložkám. To všetko sú ľudia, ktorí sú v salafistických hnutiach, ktorí prijali eh, systém života, ktorý je pomerne otvorene vzdialený zvyčajnému systému života vo Francúzsku, v Európe, kde je to pozícia veľmi, veľmi, veľmi ambivalentná k radikalizmu. Nie sú otvorene pre, za ani výrazne, výrazne neodsudzujú. Tento kruh e, ukazuje nárast eh, násilia vo Francúzsku. Jeden z tých elementov, ktorý znepokojuje e, zodpovedných. Treba si uvedomať, dámy a páni, aké sú tu dôvody, ktoré vedú k tomu, to stavu. Pretože zvýšenie radikalizácie už takto je e, odstraňovanie určitých e, základných istôt za posledné roky. Mimo škôl a vzdelávania máme e, zdravotníctvo, zamestnávateľov a dnes i poriadkové sily, ktoré neustále musia pomáhať vzdelávaniu. Čoraz viac mladých dnes zle hovoria naš, našim jazykom, neovládajú pravopis či syntax a je tu množstvo ich chýb v pravidlách e, spoločenského života. Čoraz viac mladých má problém s presnosťou, e, zvládania samých seba, slušnosti, pravidla správania. Na určitých územiach asociácie, ktoré chcú pomáhať e, vzdelávaciemu systému sú práve komunistaristické. To sú napríklad moslimské bratstva, ktoré navrhujú mladým, ktorá pre, prechádza tým európskym občanstvom a francúzským občanstvom, na základe náboženskom teda e, sa mladým na, navrhuje e, náhradný rámec ktorý má nahradiť, čo e, navrhuje francúzske právo. V tomto štádiu by som chcel upozorniť na bod, o ktorom sa veľa hovorí. Hovorí sa často, že e, radikalizácia vzniká z ekonomických dôvodov ochudobnenia, ale treba si uvedomiť, že vo Francúzsku e, e, radikalizácia sa týka na 80 je pristahovaleckých rodín, ale 20 je rodín, ktoré schádzajú zo stredných tried a z buržoázie. Mnoho detí e, štátnych e, úradníkov, ktoré sa radikalizujú, konvertujú na islám. Nemožno hovoriť o ekonomickom ochudobnení. E, jeden z dánskych vedcov hovorí, že ak by ekonomický ke schudobnenie by mohlo znamenať eh, faktor v niektorých krajinách. Eh, Pre Dánsko to neplatí, pretože tam taká chudoba nie je možná, všetko je eh, zadarmo vo vzdelávaní, ale pritom napriek všetkému tomuto Dánsko spoločne s Belgickom a Francúzskom má najviac džihadistov postoj k evolúcii tých, tejto populácie je vo Francúzsku veľmi e, pesimistický. Najmä pokiaľ ide o veľké násilie, sme pesimistickí. Na viac ako 100 mesta e, sú zásoby munícia, zbraň, zbraní, ťažkých zbraní dokonca. To je veľmi znepokojivé pre, pre autority. Čo teda treba robiť? Nemôžeme zostať e, neaktívni práca, dnešná rozprava je prejavom toho, čo váš parlament ako i iné inštitúcie hľadajú. Treba mať e, povedomie, že e, nábor e, týchto radikálov, tak to sú e, e, prejavy, e, e ktoré hovoria o našich vlastných hodnotách na slavinách, porovnávajú sa s odnohami islamu E, ide o náhradu našeho vlastného zlyhania. Tým mladým sa hovorí, že my už nemáme tieto hodnoty a nie sme ochotní ich brániť. Ako to z tohoto vzísť, keď nábor e, pre e, džihadizmu je silný vo väzeniach, okolo mešít, na internete. Medzi máme tretina radikalizácie E, má pôvod e, v asociáciách a mešitá, hoci to znie politicky nekorektne. My teda vytvárame e, rámec tvrdosti, iba takto sa môžeme znovu zmocniť našich hodnot, na ktoré by sme mali byť hrdí. Pripomenúci židovsko-kresťanské korene, rešpektovanie autorít, rovnosť pohlaví, Žiadna norma, ani len náboženská, nemôže byť nad zákonom. Práva a povinnosti, e, kultúra výsledkov. nemôžno len čakať, treba veci i robiť. Trvať na progresivite náuky, aby naši mladí sa najprv naučili nástroje, aby sa potom naučili debatovať. A tiež kolektívne povedomie, a tu mám na mysli úlohu športu. Záverom, dámy a páni, by som vám chcel pripomenúť e, dva veľmi znepokojivé incidenty z posledných dvoch týždňov a navrhnúť vám e, možné postupy. V prvom prípade ide o profesora francúzštiny, ktorý učí v jednom z najhorších predmestí vo Francúzsku. E, má 45 rokov a pred niekoľko dňami mi rozprával, že ho navštívil mladý e, chlapec magrebského pôvodu, Pýtal sa ho, že či je pravda, že čo skoro bude vo Francúzsku občianská vojna. Profesor mu hovoril, čo to hovoríš, nič také nie, nebude. A ten naďalej trval na tom, že bude vojna medzi moslimami a francúzmi. No nie, nie, nie, ja som profesorom, e, e chceme žiť spolu, pracujeme spolu na spoločnej spoločnosti. A ten mladý ho prerušil a povedal mu provokatívne, voč, e, s provokatívnym hlasom, ak je čo skoro bude občianská vojna proti vám, je oveľa jednoduchšie, že ťa zabijem teraz, e, bude to jednoduchšie. Je to profesor, ktorému pred rokom zapálili auto, je veľmi e, poznačený týmto a veľmi pesimistický. A druhý e, incident z pondelka 12. oktobra v Šanonom šampanie dedinka, kde sa to stalo. Mladá študentka prišla do triedy, pár týždňov po e, e, radikalizácie a s replikou e, pištole strieľala alebo mierila na učiteľa, zasiahal ho plastický projektil. Polícii povedala táto dievčina, že má zámer zabiť profesora a zomrieť ako martýrka neurobila, to, to je pozitívne, ale čo znepokuje, že je tu takýto projekt a tieto korene sú v otázke vzdelávania. Dámy a páni, kým vám dám slovo, chcem vám povedať nasledovné. Totiž mnohé európske krajiny ako Veľká Británia, Nemecko, Holandsko si postupne uvedomujú zlyhanie e, multikultúrnej spoločnosti v krajinách e, ako Kanada, kde sa používajú na to iné termíny, je e, spojiť kultúru e, s prichodzími, so sekulárnou e, kultúrou Európy. To je chyba, nie, nevedie to k ničomu, len k strate istot, pretože ľudia, ktorí prichádzajú a my ich vítame, potrebujú sa cítiť, že my máme, že majú tiež e, e, svoje hodnoty. Keď len my chceme integrovať týchto príchodzích, je to inak. V európskom dohovore o ľudských právach vznik, vzniknúvšom v 50. rokoch po dva masakroch v Európe, používajú komunumentaristi na to, aby získavali práva, ktoré pôvodne chceli ísť opačným smerom k slobode e, náboženského prejavu. Tie sa práve dnes zneužívajú. E, e, používajú sa naše vlastné hodnoty teda proti nám samotným. Treba si to uvedomovať, pretože ak vy všetci, e, ktorí ste volení, e, keď ja, ktorý som advokátom, ak politici si neuvedomia závažnosť toho, čo, nás, čo nám hrozí, naša spoločnosť e, riskuje, že sa zrúti. Spomeňme si na históriu, tieto veci niekedy nastanú za pár mesiacov, niekedy za pár týždňov. Eh, Ďakujem. Ja eh, verím tomu, že eh, to, čo ste povedali, vychádza z faktov a vo Francúzsku samozrejme, ale aj inde akokoľvek musíme hľadať spoločné hodnoty aj v tomto komplexnom kontexte je to jednoducho historická výzva, ktorá je nevyhnutná. Zároveň chápem aj e, dôvody, ktoré vás vedú k toľkým obavám. Skutočne sme pred veľkou výzvou a treba mať e, viacero nástrojov, aby sme ju mohli riešiť. A teraz dám slovo e, pánovi Beržerovi z UNESCO. Možno aj práve v svetle e, toho dohovoru e, bude hovoriť o tých nástrojoch, ktoré máme k dispozícii. Prosím. Vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, ako viete, je to téma, ktorou sa nezabrate iba vy, ale aj UNESCO. A je tam 195 štátov. Je veľkou cieľ pre mňa vypočuť si vaše názory. Je jasné, že nikto sa nerodí radikálny, ani ultrapravicovi, ani ultraľavicovi. Ľudia sa jednoducho rodia a Európa vie veľmi dobre, ako možno radikalizovať ľudí, tak aby boli agresívni. Najmä v kontexte e, médií, ktoré sú riadené e, vojnovými štváčmi. Snažím sa rozbehnúť projekciu. Myslím, že musím požiadať tých, ktorí majú na starosti počítače, aby sa na to pozreli. Keď sa pozrieme na radikalizačný proces, je jasné, že keď sa ľudia nerodia radikálni, tak eh, ich presvedčia, že násilné činnosti sú opodstatnené a potrebné. Eh, Samozrejme, že to prináša so sebou obrovské náklady duchovné, duševné, kultúrne. A pod takýmito násilnými činmi e, je totožnosť. A to nás e, privádza k mediatizácii. E, medializácia plus iné faktory zohrávajú dôležitú úlohu je dôležité uvedomiť si, že médiá sú súčasťou o mnoho väčšieho celku a mali by sme e, byť opatrní e, a nemali by sme ob, e, obvinevať iba médiá, pretože sú viditeľné, ale mali by sme sa pozrieť na príčiny a reakcie na radikalizáciu. O čo ide v tejto rozprave pre UNESCO a pre tento parlament je e, sloboda prejavu, keď hovoríte o radikalizácii. Ako e, viete, e, máme právo žiadať, dostávať a deliť sa o informácie. článok 28 uvádza isté obmedzenia, kedy možno obmedziť poskytovanie informácií a článok 20 ICCPR e, tiež e, uvádza isté obmedzenia a problém s radikalizáciou je, že nie všetky prejavy, ktoré prispievajú k radikalizácii, sa e, dajú ľahko kategorizovať do týchto oblastí, na základe ktorých možno legitimne obmedziť. Otázkou potom je, ako vyvážime a zachováme slobodu prejavu? Ako sa môžeme vyhnúť nadmerným reakciám na prejavy, dokonca aj na provokatívne prejavy? Ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby sme nadmerne reagovali a pritom eh, neporušili právo na slobodu prejavu. Chcem hovoriť o štyroch oblastiach. Prvo z nich sú médiá. Chcem povedať, čo myslíme pod médiami. A potom chcem hovoriť o vplyve médií, reakciách a chcem hovoriť o tom, čo robí UNESCO. Ak sa pozrieme na tento slajd, tak vidíme, že je to dosť zjednodušené, ale podľa mňa je to dobrý východiskový bod, pretože médiá nie sú iba jedna vec, médiá sú mnohé veci, to sa týka aj sociálnych médií. Dal som sem sociálne médiá, pretože tie sú dôležité pre všetkým pre mladých ľudí. A mladí ľudia sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní a ktorých možno radikalizovať. V sociálnych eh, médiách sú mnohé informácie, potom sú tu zábavné médiá, ktoré pracujú s kreativitou a to má vplyv na emócie. Eh, čo je zaujímavé, a ja sa zameriam eh, predovšetkým na dve médiá, na noviny a sociálne médiá, spravodajské médiá, aby zohrávali e, svoju úlohu správne, musia byť spravodlivé a objektívne. Ak e, sociálne médiá nie sú, nevedú dialog, tiež strácajú svoj vplyv. Tu sa snažím povedať, že to nie sú dva samostatné vesmíry. To, čo sa stane v spravodajských médiách, má vplyv na sociálne médiá a čo sa stane v sociálnych médiách, má vplyv na spravodajské médiá. Vedomosti ktoré sú ovplyvnené spravodajskými médiami, vplývajú aj na postoje a teraz by som chcel povedať niečo o tom, ako všetky tieto médiá ovplyvňujú správanie ľudí. Je tu niečo, čomu sa hovorí KAP, to sú vedomosti, postoje a praktiky. To nie je ťažké pochopiť, je to hlava, srdce a ruky. Vedomosti ovplyvňujú vašu hlavu, postoje, e, vaše srdce a činy, vaše ruky ale toto nie je lineárne. E, vedomosti môžu narušiť váš postoj a tu dôležitú úlohu zohráva spravodajské médiá, e, pretože informácie môžu zásobovať sociálne médiá informáciami a naopak. A tieto informácie možno využiť na dobrú vec, ale aj na zlú vec. A potom tu ešte máme to pečko, teda praktiky alebo konanie. Tak tieto sa navzájom ovplyvňujú. Teraz, keď ideme ďalej, tak môžeme povedať, že pokiaľ je o radikalizáciu, K a P e, prinášajú rôzne účinky. Tie môžu byť silné, slabé a hlboké. Rôzne médiá tu zohrávajú rôzne úlohy. Keď hľadáte silné účinky, e, môžeme hovoriť o krátkodobých emóciách, ako je strach, e, hnev, panika. E, stačí si pripomenúť útoky Charlie Hebdo. Niekde boli ľudia smutní, inde zase oslavovali. To bola okamžitá reakcia. A potom sú tu slabé účinky médií. Výskum ukazuje, že médiá tak veľmi nemenia reakcie, skôr ich posilňujú. A je to dôležité preto, že ak sú tu iné faktory, ktoré ovplyvňujú radikalizáciu informácie, tak eh, média možno využiť aj na posilnenie radikalizácie, ale aj na posilnenie antiradikalizačných snách. Takže je to dôležité. E, máme tu potom e, nepriame účinky, hlboké účinky médií. A tu zohrávajú úlohu rodiny, učitelia, rovesníci, stanovanie agendy je ďalší nepriamy účinok, keď vieme, že e, daná záležitosť je dôležitá, významná, keď napríklad niekoho zabijú, nejakého novinára zabijú, tak e, zistíte, že je to dôležité pomocou médií. Potom pokiaľ ide o hlboké účinky médií, máme tu mediálnu kultúru, žijeme v určitom prostredí, kde sa formujú a tvarujú hĺbšie veci, ako je napríklad stotožňovanie sa s komunitou, úlohy. Ľudia majú potvrdenú e, svoju identitu, stanú sa e, rebelmi, stanú sa martírmi. Takto funguje mediálna kultúra. A druhá oblasť hlbokých účinkov uh, sú určité stanovené rámce, e, tie potvrdzujú, čo je v mainstreame a čo je mimo normy. Všetky účinky možno skombinovať pre radikalizáciu alebo na boj proti radikalizácii. Nemôžeme jednoducho povedať, že toto je jednosmerná cesta. Teraz, keď ideme ďalej, e, môžeme jasne e, povedať, že účinky médií sú dôležité, ale čo tu možno urobiť? Musíme sa pozrieť na kombináciu účinkov, na e, kombináciu možností, ktoré máme. Treba začať s médiami pracovať veľmi skoro, aby sme bojovali proti radikalizácii, skôr než sa to vymkne ešte viac pod kontroly. Ja som tu identifikovala štyri reakcie. E, prvou reakciou je blokovať alebo e, odstrániť nevhodné mediálne reakcie. Hovorme teraz o ochrannej paradigme. E, teda tu hovoríme o blokovaní obsahu predovšetkým na internete. E, to znamená, že v krátkodobom účinku e, zredukujete stimuly. Nebudete predsa prilievať olej do ohňa, ale um, jednoducho tu dochádza iba k spomaleniu, keď eh, blokujete obsah. Eh, technické obmedzenia online nie sú eh, plne účinné. Tieto obmedzenia sú drahé pre štáty a spoločnosti, pokiaľ ide o ich vytvorenie a prevádzku. A takéto zákazy môžu iba podporovať rebelstvo a technické obmedzenia môžu zaviesť radikalizáciu do temných kútov e, webu alebo offline, kde je ešte e, ťažšie monitorovať bezpečnosť. Potom tu máme ďalšie rizika ochrany paradigmy. Len čo to začnete robiť, e, môžete to posilniť alebo môžete vklznúť do cenzúry. Potom sa môže stať, že Eh, obmedzené ručenie sprostredkovateľov môže byť narušené a snažíme sa tu vždy zmierniť rizika. Štáty potrebujú vyvážiť práva na bezpečnosť s právom na eh, vyjadrenie alebo so slobodou prejavu. Treba tu mať aj transparentnosť, nezávislosť a opravné prostriedky. Aká je úloha sprostredkovateľov? Treba sa do že sú tu vodiace princípy OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Sprostredkovateľe by mali rešpektovať práva a treba tu mať jasnú politiku a transparentnosť. Teraz už sme mimo ochrannej paradigmy, tak z pohľadu UNESCO je voľný tok normov. Pluralistické informácie umožňujú ľuďom identifikovať propagandu za násilia vojnu a vybrať si mierové alternatívy. Akýkoľvek mechanizmus na ochranu zraniteľných osôb od navádzajúcich informácií e, musí splňať tri medzinárodné normy pre obmedzenie e, prejavu, e, musí sa doplniť paradigmou pripravenosti a musíme budovať kapacity médií, aby sme zosilnili nový spôsob riešenia problémov. Ehm, mladí ľudia ehm, musia už ehm, vedieť, kedy sa ich médiá snažia manipulovať, kedy sa ich snažia radikalizovať. My máme v UNESCO program, ktorý podporuje mediálnu gramotnosť a medzikultúrny dialog. Tretia reakcia je aktívna, sú aktívne protiprejavy. Média môžu pomôcť mládeži aktívne reagovať e, proti snahe radikalizovať ich Vo Francúzsku existuje e- iniciatíva Respect Zone, ktorá sa snaží e, propagovať e, civilné podmienky zaangažovania. Samozrejme sú tu ešte aj isté upozornenia, ktoré sa týkajú takýchto antiprejavov. DAO môže niekedy vedie, viesť k legitimným prejavom, ktoré sú však nevhodné. E, potom tu máme platenú, e, platené antiprejavy, ktoré e, sa môžu vrátiť ako bumerang. Informačné vojny môžu diskreditovať úlohu médií a viesť k strate dôvery. Novinári totiž si musia zachovať svoju dôveryhodnosť, aby ich brali ako spolahlivý zdroj informácií. No a Nakoniec som e, chcel e, spomenúť niečo o médiách. Spravodajské médiá nie sú samostatným vesmírom, nie sú niečo úplne iné ako sociálne médiá. E, ľudia nachádzajú istoty v sociálnych médiách. Novinári môžu odhaliť takéto prejavy môžu poukázať na to, že sú to oni proti nám a opäť možno odhaliť e, to, keď sa niekto snaží všetkých presvedčiť, že jedinou alternatívou je násilie. A keď máte inkluzívne pluralistické médiá, e, môžete takisto aj zosilniť nový spôsob e, podávania reality a pomôcť takto mladým ľuďom. No a nakoniec by som chcela hovoriť o reakciách UNESCO. Máme e, rôzne e, publikácie a prejdem cez to rýchlo, pretože mi už došiel čas, ale e, začnem týmto citátom od generálneho od našej generálnej riaditeľky Ireny Bukovej. Uh, E, musíme e, poskytnúť e, mladým ľuďom zručnosti, vedomosti a hodnoty, aby mohli bojovať a odolávať radikalizácii. Toto je naozaj veľmi dôležité. Ak sami mladí ľudia sami nebudú chcieť bojovať proti radikalizácii, tak sa nič nezmení. Je to projekt, ktorý je multidisciplinárny a dúfame, že sa nám na tomto projekte podarí spolupracovať s Európskou komisiou. E, máme tu e, média, kultúru, vzdelávanie, sociológiu, toto všetko by malo pomôcť e, pri boji proti radikalizácii. Máme tu iné e, medzinárodné snahy. Cieľom je posilniť pozitívnu úlohu mladých žien a mužov e, pri odolávaní radikalizácii. E, tento projekt, prepačte, asi budem musieť preskočiť niekoľko slajdov. Prejdem teda k výsledkom. Výsledky tohto projektu sú vedomosti. Víte, že je to naozaj veľmi zložitá otázka a iba keď pochopíme, o čo tu vlastne ide, tak e, môžeme e, urobiť niečo. Musíme rozvíjať schopnosť a zručnosti, tak aby mladí ľudia nielen pochopili problém, ale boli schopní aj reagovať tak, aby bojovali proti radikalizácii. No a Sú tu mnohé veci, ktoré sa dajú vyriešiť e, sociálnymi médiami. Môžu tu byť e, priamo e, aktivity zamerané na mladých ľudí. Môžeme vytvárať nové mediálne priestory. Takisto možno prinášať aj spravodajstvo spolu s mladými ľuďmi a marginalizovanými komunitami v tejto prezentácii, aby som to teda ukončil, som sa pozrel na diagnózu mediálnych účinkov, pozrel som sa na typológiu reakcií. No a nakoniec som hovoril stručne aj o integrovanej reakcii UNESCO. No a ako treba postupovať pred Myslím si, že mimoriadne je dôležité, aby sme e, urobili všetko preto, aby sme e, bojovali aj proti úlohe médií v radikalizácii. E, je potrebná holistická reakcia, nielen ochrana a nemal by sa týkať iba médií. V budúcnosti môže dojsť aj k radikálnym akciám proti imigrantom. E, treba to predvídať. E, všetky reakcie by mali e, chrániť ľudské práva, najmä slobodu prejavu. A reakcie, ktoré máme, sú veľmi relevantné pre audiovizuálnu a mediálnu politiku, no a takisto potrebujeme zdroje e, pre, tieto, e, pre toto úsilie. ISIS, ISIS zarába aspoň 14 e, miliónov dolárov roč, mesačne z predaja ropy. 14 miliónov mesačne z predaja ropy. A čo majú tí, ktorí chcú bojovať proti radikalizácii? nesmieme odkladať túto iniciatívu. Čím e, dlhšie to budeme odkladať, e, tým väčším problémom sa to stane a e, tým drahším sa to stane. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. mulțumesc și eu. Acum o să rog colegii să pună întrebări. Urmând... Dobre popoludnie, kolegyne a kolegovia. Niekto chce e, položiť otázku. E, v každom prípade, ak máte otázky, odborníci, ktorí sú prítomní, sú pripravení odpovedať. Ďakujem. Ja si veľmi cením tejto možnosti vyjadriť sa, najmä preto, že pracujem na veľkej správe, pre tento výbor o medzikultúrnom dialógu pre vzdelávanie, diverzitu a základné hodnoty. Takže toto je veľmi dôležité. Tie veci, o ktorých sa hovorilo, sú predmetom našich diskusí, z, e, našich diskusí aj s tieňovými spravodajcami a m, tieto otázky sa vynárajú znova a znova, nielen v tomto výbore, ale aj v iných výboroch. Takže chcem povedať, ako si veľmi vážim toho, ako ste prispeli k tejto e, debate, ako ste hovorili e, o moslimskej menšine v našej krajine. Vy skutočne robíte vynikajúcu prácu a som veľmi hrdá na to, že máte možnosť prehovoriť aj tu pred e, mojimi kolegami e, v tomto parlamente, teda nielen v, v, v Spojenom kráľovstve. Ja pochádzam z kreatívneho prostredia, celý život som sa venovala výtvarnému umeniu, robila som veľa, veľa podujatí s mladými ľuďmi. Nie je to teda pre mňa len politika, je to môj život, moja životná práca. Kultúra nie je nič fixné. Keď hovoríme o týchto veciach, hovoríme o kultúre, ako keby to bolo niečo fixného, ako keby e, e, sa nevyvíjala, ale to nemôže byť nikdy. Nebola, nie je, ani nebude. Naša identita je komplexná a kultúra je jej súčasťou. Je to fluidná vec, ktorá sa mení. To je dôležité si pamätať a pripomenúť. Ja som bola veľmi e, potešená vašou tým, ako ste hovorili o radikalizácii. Ja som e, strávila dva týždne dobrovoľníckou prácou e, v Bosne spoločne s kolegyňou a išlo tam o súvisí to aj s, so scénou európskeho občana, ktorá bola udelená včera a my sme hovorili o tom, čo sa stalo, a čo sa stalo napríklad aj v Norsku, čo spáchal Andras Breivik. Radikalizácia napravo, na pravo politického spektra nikdy neráta e, s nejakým dialogom. Vždy sa to vníma, ako keby to bola len muslim, moslimská záležitosť. Ja napríklad e, vnímam veľmi závažne e, Pegidu, Eh, je to pre nás veľmi závažný problém v celej Európe, lebo tá sa vlastne obracia len proti jednej etnickej kultúrnej skupine. Ja som skutočne veľmi rada, že dnes prebieha tento rozhovor a určite to, čo ste povedali, bude veľmi užitočné pre moju správu. Ďakujem vám. Ďakujem. Uh ja by som sa chcel e, spýtať e, pána Mebrajera, e, ktorý tu predniesol veľmi zaujímavú prezentáciu. Vlastne to vyzeralo tak, ako keby Francúzsko bolo na okraji občianskej vojny vy ste tu citovali také ehm, správy alebo také veci, ako Francúzsko sa rozpadá. No, bolo to veľmi zaujímavé. Ja mám túto otázku. Pokiaľ som to pochopil, pochopil situáciu e, vo Francúzsku, tak táto situácia je výsledkom e, slabosti francúzského štátu či kultúry. Chcel by som sa spýtať, aké sú základné e, príčiny tejto situácie lebo vy ste nás vyzvali, aby sme chránili svoju identitu. Aké sú teda základné princípy krízy našej identity? A ešte ďalšia otázka. E, súvisí s Michelom Antrem, e, dôležitým francúzským filozofom. Ten sa odvážil kritizovať e, to, čo sa hovorí o utečeneckej kríze a bol i hneď pokarhaný má toto niečo spoločné so slobodou prejavu? A je to jedna zo stránok slabosti našej kultúry? Ako môžeme eh, chrániť tieto hodnoty, ktoré sú zjavne naše? Eh, pani Šojdrová. Eh, Chcela by som poďakovať našim odborníkom za ich prezentácie, za vaše tiež odporúčania. Myslím si, že v prezentácii z pána z UNESCO hovoril o úlohe médií. Chcela by som zdôrazniť úlohu verejných médií. Myslím si, že verejné médiá sú povinné prispievať v boji proti násiliu a tak ďalej. A ja si teda myslím, že v tom, tejto oblasti by, mohlo, by sú opodstatnené takéto, tak je opodstatnený takýto boj. Chcem tiež poďakovať pani Kán, pretože pre mňa informácie svedectva o tom, že moslimské ženy sú proti mos- e, radikalizácii, že konajú proti radikalizácii. Pre mňa sú to informácie, ktoré si veľmi vážim a rada by som vyjadrila eh, vyjadriť svoju podporu. Pre mňa je to svetlo na konci tunela a nádej. Mám nádej, že by sme mohli úspieť v tomto boji proti radikalizmu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, Európska komisia. Zástupca Európskej komisie. E, chcete, aby sa komisia teraz vyjadrila k tomu, čo sme si vypočuli? Ja som z DG Home a oddelenie, e, ktoré sa zaberá e, terorizmom a riadením kríz. V prvom rade ďakujem za toto veľmi zaujímavé vypočutie. Poprvé, ako sa tu už povedalo, neexistuje len jedna forma radikalizácie v Európe. To nebezpečie je, je, e, má mnoho podôb. A E, každý rok sa e, práve vypracúva správa o hrozbách radikalizmu. E, nábožensky motivované útoky sú až na štvrtom mieste. A prvé, na prvom mieste sú separatistické skupiny v, počtu, v počte útokov, či už napravo alebo naľavo v politickom spektre. Anarchisti sú na druhom mieste. Náboženský motivovaný terorizmus je až na štvrtom mieste a na piatom mieste je um, osamotený terorizmus, tak povedať, alebo individuálny terorizmus uh, zameraný proti potratom alebo podobne. Takže podľa kvalitatívnych meradiel uh, skupiny džihadistov, niektoré skupiny džihadistov však predstavujú určitý uh, veľmi závažný prvok, takže preto tá mnoho, uh, mnohostrannosť po druhé, e, profil. Neexistuje žiadny jednotný profil, ale väčšina mladých, e, e, ktorí bojujú ako džihadisti, majú veľmi chabé náboženské pozadie, tak povediac. Takže nie je to ani tak otázka viery, ale je to skôr otázka e, významu zmyslu života, existenciálnych otázok a ako povedal pán Monbrial tiež, niektoré z tých e, radikálnych postojov v podstate vyvierajú z určitých už e, vopred pripravených receptov a riešení. 20 tých mladých e, bojovníkov sú konvertiti, ktorí vlastne nemajú e, moslimskú tradíciu v rodine. Treba rozlišovať medzi islamom ako vierou a islamizmom, to znamená radikálnym islamom, ktorý je mm, vlastne zámienkou na určité správanie. Pokiaľ ide o odpovede podľa nás celý ten bezpečnostný reťazec, e, rozviedka, e, právny a väzenský systém zohrávajú kľúčovú úlohu. Ale nie je to len otázka bezpečnosti, nejde tu len o mm, nezákonné správanie, lebo je tu ešte aj tam tá tzv. soft časť, taká tá, e, tá Mm, latentná časť, e, ktorá mm, môže veľmi rýchlo vyzrieť e, v násilné e, činy. Takže treba vytvoriť sieť, praktikou máme 2000 rôznych sietí v Európe, 2000 takých útvarov, ktoré sa snažia identifikovať radikalizáciu a radikálne postoje e, v sam, na samom začiatku. Ja nebudem teraz hovoriť o tom, ako pristupovať k týmto e, počiatočným prejavom radikalizmu. A pokiaľ ide o média, my sme toho názoru, že sloboda prejavu je kľúčová. Nedá sa o nej rokovať, vyjednávať. Ale máme internetové a sociálne médiá, ktoré sú online a ktoré by pravdepodobne offline nikdy neboli priateľné v podobe offline. Takže ide o to, aby sme tieto radikálne zdroje propagandy mohli identifikovať a potlačiť. Hoci vieme, že mm, sa objavia iné. Takže najskôr identifikovať obsah a potom ho odstrániť. A to tak, že upozorníme e, firmy a internetové médiá, že niektorí ich používateľia zneužívajú tieto médiá na e, takýto nepripustný obsah. Ten pomer je 1 k 100 medzi jedným radikálnym a e, medzi jedným radikálnym alebo medzi radikálnymi prejavmi a bežnými e, umiernenými prejavmi. Takže jeden kus to ide aj o ochranu nášho systému. Hovorili sme tu o kybernetickej bezpečnosti, počítačovej bezpečnosti a e, o hrozbách, ktorým čeli televízia, média, tlač e, a firmy. Takže tu vyvstáva otázka, prístupu k určitým obsahom a s tým súvisia aj otázka šifrovania. My pracujeme na všetkých týchto frontoch. Moja e, kolegyňa tu je z e, Digi e, pre vzdelávanie a kultúra. Viem, že oni pracujú na programy, programoch, ktoré sa týmto zaoberajú. Ja vás prosím, E, nemôžem vám dať ani minútu, ale samozrejme budem rád, keď sa vyjadríte. Ďakujem vám. Ja by som chcela ešte dodať k tomu, čo povedal kolega, a to e, teraz z perspektívy generálneho riaditeľstva pre vzdelávania a kultúru. Ja v prvom rade chcem poďakovať e, za tieto prejavy. Boli to veľmi zaujímavé, zaujímavé informácie. Len chcem pripomenúť deklaráciu z Paríža e, z marca tohto roka ministrov vzdelávania je to deklarácia, ktorá má veľmi široký záber a jednou z jej súčastí je aj preventívna rola vzdelávania pri boji proti radikalizácii a pri ochrane základných hodnôt Európskej únie. Toto je veľmi len tak na pripomenutie tejto deklarácie, ale ide tam aj o toleráciu, nediskrimináciu, začlenenie a diverzitu. Myslím, že to všetko odráža to, o čom sme hovorili e, aj tu na tomto vypočutí. Je to aj akási široká odpoveď, pokiaľ ide o prevenciu, e, pokiaľ ide o to, čo sa odohráva na rôznych teritoriálnych úrovniach, na lokálnej, regionálnej až európskej úrovni. A pokiaľ ide o e, vzdelávacie spektra, ide tu o celé kurikulum celoživotného vzdelávania. Škola má samozrejme kľúčovú rolu, ale nesmieme zabúdať na vyššie vzdelávanie a e, vzdelávanie dospelých, takže je tu celé spektrum vzdelávacích e, úrovní, na ktoré sa treba zamerať. Čo teda komisia už robí, aby aby plnila to, na čom sa dohodli ministri pre vzdelávanie. My máme také dva hlavné smery. Mobilizujeme existujúce nástroje, ktoré sa týkajú vzdelávania a spolupráce vo vzdelávaní, e, spolupráca e, v oblasti politickej, tzv. tá soft cooperation, to je vnútroštátna kompetencia, e, kompetencia pochopiteľne, ale Zároveň e, máme dve správy, na ktoré chcem upozorniť. Jedna sa zameriava na vzdelávanie a výchovu a druhá na e, politike pre mladých. A keď si prečítate tieto, túto správu, ktorú prijala komisia v septembri, tak tam uvidíte, že sa tam veľmi uvažuje práve o posilnení role, roli e, e, začlenenia, prevencie. A, a obe tie správy nám pomáhajú Um, intenzifikovať výmenu osvedčených postupov prostredníctvom tematických podujatí a podobne. Môžeme skutočne urobiť veľa tým, že vytvoríme rámec pre spoluprácu medzi členskými štátmi a ja verím tomu, že to povedie k pozitívnym výsledkom. To znamená táto výmena osvedčených postupov. Po druhé, máme tu programy Erasmus+, ale snažíme sa mobilizovať na ďalšie roky a už o tom diskutujeme už s členskými štátmi. Ďalšie e, činnosti, aby sme využili ten materiál obrovský, ktorý už máme k dispozícii, aby sme ho mohli sprostredkovať ostatným, aby sme podporovali spoluprácu medzi sieťami na lokálnej úrovni, mimovládnymi organizáciami, spoločnosťou ako takou, podporovať výmenu medzi učiteľmi, a to tak fyzicky, ako aj virtuálne. Máme tzv. e-twinning nástroj, možno ho poznáte. A takisto sa snažíme posilniť dialog na európske dialog so občianskou spoločnosťou, lebo my si uvedomujeme, že na európskej úrovni sa odohráva veľa pozitívnych vecí. Treba prepojiť e, európsku úroveň s tou občianskou spoločnosťou spoločnosťou, snažíme sa posilniť tento dialog. Máme mm, každoročné fórum e, pre vzdelávanie e, mladých a to je práve príležitosť na výmenu, s, e, na výmenu názorov s, so občianskou spoločnosťou. Potom sú činnosti, ktoré nadvezujú na Parísku konferenciu. Ja vás veľmi pozývam na e, toto fórum, o ktorom hovoríme to v pondelok a v útorok tu v Bruseli. Ďakujem vám. Ďakujem. A ďakujem teda za odpovede aj od, otázky aj odpovede. A teraz posledný kolega, prosím. Keď sa koordinujú e, dva výbory, tak sa človek potom robí 362 dní v roku v každom prípade e, som rád, že som mohol byť tu. E, e, som veľmi rád, že ste prišli. Pani Kán je mojou priateľkou a som veľmi rád, že mala možnosť tu hovoriť. Mm, Charlie Hebdo prekvapil mnoho ľudí ale treba zároveň e, povedať, že pravdepodobne e, tí novinári tam e, mali byť opatrnejší, lebo 27% moslimov odpovedalo mm, v prieskumu verejnej mienky, že v podstate mm, si nakoniec zaslúžili to, čo sa im stalo. A samozrejme, tie jednotlivé komunity musia prevziať vlastnú zodpovednosť za to, čo robia, ako to robia ale čo vy považujete e, za kľúčové pri hľadaní čo najlepšieho riešenia na to, aby samotná moslimská komunita vedela riešiť otázku radikalizácie? Ďakujem. Ďakujem. Začnem snad ja. Ďakujem. Nepoviem do podrobností na otázky, pretože by to dlho trvalo, ale čo je veľmi zaujímavé, naozaj Francúzsko je v situácii, ktorá je napätá, a čo dominuje, že je z ekonomických dôvodov sme v 70. rokoch sme zorganizovali masívnu pristiaľstvo, očakovali sme e, takú istú integráciu ako predošlé vlny. Vtedajší e, politici vzhľadom na rast a dobrú prosperitu neočakovali problémy. E, a teda čakali integráciu ako v predošlých desaťročiach a ak teda by to bolo, bolo zaramcované do termínov, o ktorých som hovoril, že privítame ľudí, ale že tie teda ich privítame za podmienok, ktoré sú naše dnes, e, to tak nie je. Hovorili ste o otázke e, tej diabolizácie tých e, intelektuálov, ktorí e, alarmujú v tejto otázke a skoro sa hovorí, že e, spievajú vlastne melódie Národného frontu, Front National. E, ale politická demisia e, francúzských elít vlastne znamená, že táto otázka e, e, sa stáva, sa stáva zakázanou. Hovoriť o tom v médiách bez toho, že by vás okamžite napadli, že hráte hru Národného frontu. To už je u nás akoby kalk, fráza, ktorá sa hneď použije. Keď trošku menej minulý rok, ale chcem len povedať jednu vec vzhľadom na čas. Je to naopak, to znamená, že ak sa znovu zmocníme, e, ak sa všetci občania e, toho zmocnia, aj lavicoví e, voliči, ktorí sú veľmi silní v republikánskych hodnotách, ktorí vidia tú logiku autority, všetky tie opatrenia, o ktorých ste hovorili, pretože vy ste na to odborníci, Eh, hovoril o tom predstaviteľ eh, komisie, sú to technické opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. Ale v svojej báze ide o to, že eh, teda tá báza, na ktorej to musíme spustiť, to je znovu sa zmocnenie našich pôvodných hodnôt. A ako náhle túto bázu budeme mať, uvidíte, že extrémizmus sa bude rúcať volebný extrémizmus práve vychádza z týchto nálad, minimálne vo Francúzsku, že, že sme občania, že to, čo občania vidia, sa neberie do úvahy politickými elitami. Ako náhle sa tie e, prejavy tých elít e, stanú, stanú e, osvietenými, Ak sa veci budú brať tak, a, e, aké, aké sú a nejaké by sme ich chceli mať, tak uvidíme, že mechanizmy volebný e, e, extrémizmus sa zrúti. Takisto by som rád komentoval vaše slova. V nedávnom článku v tlači pán Prešie, kolega pani Kán povedal, že je rozhodujúce, aby študenti boli pozbudzovaní v kritickom myslení. Treba ich e, učiť stále spochybňovať to, čo im hovoria alebo ukazujú. Je to veľmi dôležité pri rozvíjaní e, ich zručností a hodnot. Takže z pohľadu historic- vzdelávania dejín, dejepisu, čo ja odporúčam, čo by bol dobrý spôsob fungovania, je založiť e, vzdelávanie na stálom dialógu medzi súčasnosťou a minulosťou. Keď sa u nás v našej krajine hovorí o križiackých výpravách, používame práve články nedávne, o radikalistoch a vtedy sa vraciame do minulosti a robíme prepájanie. Toto je ten spôsob inkluzívnosti a takisto ak pracujete na téma, ako, je, e, e, ako sú útoky z 11. septembra, tiež treba sa pozrieť na súčasné a historické zdroje a analyzovať, diskutovať ich to bude demokratický dialog v triedach. Z mojej skúsenosti toto je veľmi dobrý, produktívny spôsob za integrovania e, menšín a nechať ich prehovoriť a nechať kvalifikovať triedu, e, aby ona určila, čo sa deje. Tak toto vnímam ja, toto je môj podnet. Uh, thank you very much uh, for the... Ďakujem za komentáre a feedback, veľmi zaujímavé mimochodom. Moje, moje posolstvo je to, že holistický prístup je jediná vec, ktorú môžeme akceptovať. Sú tu bezpečnostné, kultúrne a iné elementy. Všetko je to eh, mediálne a taktiež by som povedal, že otázka chápania a vedomosti význam sociálnych vied, e, informácie, ktoré má DG Home, Home Affair, e, rôzne druhy útokov. Potom sú to informácie, ktoré neprichádzajú, treba si ich naozaj vyhrabať, nájsť. Kultúr, výbor kult v tomto holistickom výbore zohráva inú úlohu a ja si myslím, že je tu nebezpečenstvo, e, že mladí budú, že to bude vnímané ako hrozba, nie ako zdroj. Je tu snaha nedať mladých do centra mnohých aktivít a to znamená nájsť zdroje, da, ktoré mladým ľuďom dajú silu e, viesť tieto radikalizačné procesy mnohými smermi Obávam sa, že toto je celý nový obsah, ktorý sa blíži. Um, Chcem poďakovať kolegovi z komisie. Súhlasím s vašimi slovami. Rôzne typy radikalizácie a odpoveď na vašu otázku e, práca e, s občianskými skupinami moslimskými Dôležité je, je, dôležité je aby sa nepodporovala polarizácia. Treba rozlišovať medzi e, islámom a islamským extrémizmom. Nesmieme hovoriť o moslimu, ako keby to bola homo, homogénna masa. Ak sa pozrieme na Spojené kráľovstvo, 39 e, milióna moslimov je, žije v e, Spojenom kráľovstve a je, sú veľmi rozmanití, pokiaľ ide o kultúru, jazyk, vzdelávanie, množstvo výskumu vyzdvihovalo tie rozdiely. Ak sa budeme snažiť hom- moslimov e, homogenizovať, tak si neuvedomujem, že sú na pravej či ľavej stranici, strane, strane politického spektra. Takto potom nevyriešime radikalizáciu, pretože E, práve tí moslimovia, ktorí by vám mohli pomôcť vyhrať túto vojnu, vlastne si ich odsudzíte. Oni vedia, že sme v uprostred tohoto boja. Sú tu hrozby e, od e, islamistov, salafistov práve kvôli takýmto krokom. Pretože e, sme za tieto hodnoty e, rešpekt základných práv. Hovorilo sa o kresťanských, e, židovsko-kresťanských hodnot. Ja som moslimkou, nie som ani židovkou, ani kresťanom, verím, ale v rovnaké hodnoty. Ja myslím si, že sa, je to zavádzajúce hovoriť o tej paradigme zrážky civilizácií. samotná e, história nás poučila, že e, e židovsko-kresťanské hodnoty či e, islámske smerovanie e, späť k ním existovali predsa veľké interakcie. Takže vieme, že v Spojenom kráľovstve Brit- Británii e, e, vývoji britského zvykového práva zohrávali práve aj pramene moslimské úlohy e, islámu pri objavení e, Aristotela v Európe a tak ďalej. E, výmena, prepo, prepožičiavanie si znalostí medzi touto kultúrou a gréckou hodnoty a, a nie sú fixné a ich výmeny historicky to nie je pravda a keďže žijeme v globálnom svete, Spomenul to e, kolega, tieto hodnoty sa budú meniť, ale je veľmi dôležité pracovať s skupinami občansk- občianskými, ako podobne ako je moja, ktorí nemajú vôbec problémy so, so zmierením viery a národných identít. Ak sa nebudeme e, zapájať, e, spolupracovať s ľuďmi ako som ja, tak sa len odsudzíme. Čo však povedať môžem, je, že niektoré skupiny v Spojenom kráľovstve tie, ktoré e, podporujú e, salafické e, princípy, dostávajú veľmi dobré financie z Blízkeho východu, Spojených arabských emirátov. Práve preto, že my chceme rozširovať ľudské práva, potrebujeme občiansko občiansko-právne spoločnosti, mladí, mladí moslimovia to chcú počuť sú pripravení eh, byť na tomto fronte a zapájať sa do takéhoto súboja. Eh, Takže na záver niekoľko postrehov z mojej, mojej strany. Myslím, že pani Kán povedala kľúčové veci, ktoré sú dôležité pre naše hodnoty, pre hodnoty celého civilizovaného sveta a nemožno zabúdať ani na ten globálny rozmer týchto hodnot. E, diverzita je jednoducho obrovská v globálnom e, meradle aj v Európe. Aj e, islám a islamizmus je veľmi rozmanitý Takže radikalizmus hrozí tým, že tie hodnoty, ktoré sú pre nás spoločené, nakoniec e, budú oslabené. Takže ja by som chcel poďakovať pani Kán za tieto slova a chcem poďakovať kolegom, ktorí sa vyjadrili, chcem poďakovať zástupcom Európskej komisie. Počuli sme e, a súhlasíme s tým, že táto debata musí byť otvorená bude pokračovať a takisto e, si treba pripomenúť e, tie známe slova, že kniha, ceruska a učiteľ môžu zmeniť svet. Ďakujem vám za to, že ste prišli podporiť e, kultúru mieru a snahu vytvoriť pre naše deti pozitívnu perspektívu. Posledný bod je termín nášho ďalšieho e, stretnutia. To znamená, budeme mať e, dve e, zasadnutie od 9. do 12.30 a od 15.00 do 18.30. Chcem, to bude 12. novembra. Chcem teda všetkým poďakovať ešte raz Chcem poďakovať aj verejnosti, ktorá sledovala toto rokovanie. Pán predseda, láskavo ďakuje aj tlmočníkom. Dovidenia na budúce.